Viem, že začíname neskôr. Schoda koordinátorov skončila neskoro. A ešte čo je horšie, tak som si zabudol okuliare v miestnosti, kde sme sa stretli s koordinátormi, takže dúfam, že mi oči poslúžia. A prečítam zoznam, pardon, program. Vidím, že niekto ma tu nelutuje. V poriadku. Máme tu bod týkajúci sa blockchain. Ďakujem poslancom, ktorí sa dostavili špecificky na tento bod. Najprv začneme prezentáciou návrhu stanoviska spravodajkynia Ani Gomeš. Týkalo sa to politiky do budúcna, alebo obchodnej politiky do budúcna v tejto oblasti. Pohybujeme sa tu v rozmedzi článku 54 Máme tu exkluzívne kompetencie, čo sa týka základných práv v otázky základných práv. Samozrejme, ďalej je to otázka ochrany údajov, presadzovania práva. Výbor INTA tam to vyrieši pani Gomeš, alebo nám o tom teraz aj povie. Anna, toto je veľmi zaujímavá otázka, ktorú tu máš na starosti. A my sa tešíme už na informácie, ktoré nám teraz poskytneš, na tvoj návrh a potom sa spustí diskusia. Ďakujem. Ako ste povedali, pán predseda, je to správa, ktorú pripravuje Výbor pre medzinárodný obchod a táto správa sa snaží predstaviť blockchain ako veľmi pozitívnu technológiu, ktorá podporuje obchodné aktivity Európskej únie. A podporuje našu obchodnú politiku, uľahčuje colné postupy, podporuje obchod, zvyšuje bezpečnosť v rámci cezhraničného toku údajov a zdôrazňuje, že toto je technológia, ktorá podporí taktiež dôveru v rôzne aktivity. Samozrejme, teda hovoríme o finančnom sektore, o transakciách. A nie je to len niečo, čo, na, čo vypracovali mm, nadnárodné podniky, malé stredné podniky taktiež sa o to zaujímajú. Chcú využiť prínos blockchainu. Ja si myslím, že toto je príliš rúžový obrázok toho, čo je v podstate takou ako keby okultnou vedou tieto blockchain technológie. Si dokážem predstaviť, že táto technológia by mohla podporiť eh, dodatočnú bezpečnosť, ale môže sa využívať na zlé, na dobré účely a my by sme nemali ignorovať to, že blockchainová technológia vznikla zároveň s kryptomenami a myslím si, že by sme mali byť opatrní a mali by sme sa informovať ohľadom to, čo vlastne znamenajú kryptomeny. A taktiež verejný záujem by mal, mohol byť cieľom týchto technológií, ale pokiaľ by sa e, dostala táto technológia do nesprávnych rúk, tak by to taktiež mohlo napomôcť napríklad praniu špinavých peňazí a iným kriminálnym aktivitám, pretože zaručuje takú obskúrnosť situácie. Takže áno, ide o uhol pohľadu. Je tu teda aspekt ochrany údajov a súkromia občanov a ich ľudské práva. Toto je zásadná právomoc nášho výboru. A spravodajca toto trochu aj uznáva. Áno, hovorí, že sú tam určité výzvy, ale toto nie sú len výzvy, toto by mohli byť až konflikty. Takže ja si myslím, že Libe by malo upozorniť na to, že toto je príliš pozitívny prístup. Hovorí len o pozitívnych stranách. Ja samozrejme nepopieram Môže to byť pravda, ale je to oblasť, ktorú komisia musí sledovať. A preto podporujem to rozhodnutie, že by komisia vytvorila e, poradný výbor, ktorý by dohliadal na tieto otázky. A podľa mňa je kľúčové, aby táto poradná skupina sa pozrela predovšetkým na aspekty ako napríklad financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí a samozrejme je to otázka GDPR. A je treba taktiež dohľadať na dodržiavanie základných práv. Ďakujem. Prejdeme priamo k diskusii. Roberta Mecola ako prvá. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni za to, že predstavila návrh správy o blockchaine a hovorila o tom, ako táto technológia môže podporiť európsku obchodnú politiku. Blockchain to je revolučný prvok v rámci súčasnej digitálnej transformácie globálneho hospodárstva, ktorého sme svedkami. Jeho, jej potenciál je obrovský, používa sa v rôznych e, oblastiach, v rôznych sektoroch priemyslu a v podstate mení štýl obchodovania a našim hlavným cieľom musí byť pozrieť sa na to, ako v podstate využiť všetok potenciál, ktorý blockchain e, prináša a zároveň to musíme vyvážiť so všetkými zábezpekami na druhej strane, aby sa predišlo zneužívaniu systému, aby naďalej sme budovali dôveru. Predovšetkým je treba venovať pozornosť e, rôznym rizikám, ktoré obnáša táto technológia a preto musíme vymyslieť, ako tieto rizika zmierniť a zároveň ako využiť plný potenciál blockchainu. Je treba nastoliť rovnováhu medzi týmito dvomi aspektami a musíme postupovať tak, aby sme poskytli potrebnú právnu istotu podnikov, aby mohli investovať do tejto technológie a na druhej strane, aby sme zaručili, že budú zavedené príslušné zabezpeky, predovšetkým voči otázke prania špinavých peniazí my musíme stimulovať rozvoj a výskum tejto oblasti. Ja nie som technická expertka, ale ja to chápem tak, že blockchain neuchováva tradičné údaje a preto mnohí vidia túto technológiu ako takú doplnkovú k tradičným databázam. Na toto treba myslieť, keď budeme hovoriť o rizikách, ktoré prináša blockchain. A je síce pravda, že e, e, blockchain e, raz niečo napíše a potom sa to znásobí, ale má mnohé spôsoby uplatňovania. Napríklad v súvislosti s kryptomenou súhlasil spravodajkyňou, že treba sa pozrieť na problém prania špinavých peňazí a ďalších. No a záver, na záver by som chcela povedať, že sa teším na ďalšie diskusie, na spoluprácu s kolegami aby sme zaručili, že náš e, regulačný inštitucionálny e, ekosystém, ktorý existuje, dúfame, že bude dostatočne robustný. Ďakujem. Teraz Daniel Dalton. Ďakujem. Myslím si, že predovšetkým je treba si objasniť, o čom to vlastne hovoríme, pretože tento návrh hovorí o súkromných povoleniach pre blockchain. Nehovorí sa tu o verejnom sektore. Toto je niečo úplne iné. Môže sa to používať na databázy v rámci súkromných podnikov, no a z obchodného pohľadu je to veľmi dôležité. Je to skutočne skvelá príležitosť, ako využiť túto technológiu v rámci globálneho obchodu a, a zamedziť napríklad treni, treniam alebo treniciam na hraniciach, napríklad aj po Brexite, okrem iného. Takže sú to obrovské príležitosti, ktoré treba preskúmať. A ja Nezdielam skepticizmus, ktoré, ktorý sme počuli od e, kolegyň ohľadom blockchainu a ohľadom krypto, kryptomien, napriek tomu, že o týchto teraz nediskutujeme, ale e, blockchain s súkromným povolením má určite potenciál taký, aby bol, aby bol využitý na pranie špinavých peňazí, pretože je to teda súkromný sektor. Niektoré tie aspekty sa dajú riešiť, ja som tomu otvorený, ale treba si objasniť, čo tu hovoríme. Blockchainy vo všeobecnosti nie sú príliš účinné, čo sa týka uchovania údajov, ale dobre podporujú transakcie a preto môžu byť dôležitým nástrojom pri boji proti praniu špinavých peňazí, pretože v podstate tam nie je žiadna anonimita. Každú transakciu môžete naspäť vystopovať a v podstate určitých aspektoch mnohé tieto blockchainy sú oveľa menej anonymné, než je tomu teraz, čo sa týka hotovostných, bezhotovostných platieb. My tu hovoríme len o súkromných blockchainoch, takže by sme mali sa pozrieť na tie príležitosti, ktoré to e, prináša, čo týka kryptomien, tak tam taktiež mali by sme byť veľa pozitívnejšie v našom prístupe. Mali by sme zistiť, aké dôvody majú ľudia, prečo využívajú kryptomeny. A myslieť si, že kryptomeny sú v podstate nezákonné, tak to, to je nesprávny prístup. Ďakujem. Ešte niekto? Is there a colleague from the Commission that would like to say something about block? Takže chce ešte niekto niečo povedať k, blockchain, k otázke blockchain? Ďakujem. Chcem poďakovať členom tohto výboru za ich príspevky do diskusie. Povedali ste veľmi zásadné veci, ktoré sú dôležité. A my si počkáme ešte na príspev výboru INTA, potom sa komisia môže ďalej vyjadriť. V poriadku. Dobre, takže komisia ešte Nemá stanovisko k otázke blockchain. Som si istý, že Bloomberg a CNBC a všetci ostatní už čakajú a taja dých. Áno, určite budú ľudia počúvať našu diskusiu, aby si vytvorili názor. Je to určite veľmi zaujímavé. Ďakujem prítomným poslancom že ste to celé spustili. Máme tu lehotu na pozmenice návrhy do 24. septembra. Myslím si, že toto je záležitosť, ktorú mnohí ľudia sledujú. A všetci traja kolegovia, ktorí sa vyjadrili, hovorili o prepojení s účasnou našou prácou, ale taktiež sú aj ďalšie aspekty, ku ktorým je treba sa vyjadriť. Už budú určite zaujímavé tie pozmenujúce návrhy, ktoré prídu. Áno, ešte na záver sa môžeš vyjadriť. Mm, možno som znela skepticky. Možno, že je to kvôli mojej nevedomosti ohľadom presného spôsobu, ako to funguje. A to, čo povedal pán Dalton, ohľadom toho, že to prináša menšiu mieru anonimity než teraz transparentnosť transakcií, tak to som si poznačila. Samozrejme, nevylučujem, že možno táto technológia prinesie lepšiu kontrolu nad otázkami prania špinavých peňazí, ale dala by sa aj zneužiť. A my tu nehovoríme o verejných systémoch, ale o súkromných povoleniach A toto nie je dôvod, prečo znížiť našu mieru dohľadu nad otázkami e, prania špinavých peňazí a podobnými, či už sa to teda týka napríklad aj ochrany základných práv. Môžeme tam mať nejakú súkromnú spoločnosť, ktorá bude využívať túto technológiu. Toto je ešte ďalší dôvod, prečo by GDPR sa malo naďalej uplatňovať, pretože ináč tu môže mať veľa negatívnych dôsledkov, pokiaľ teda GDPR sa nebude uplatňovať. A preto si myslím, že najcennejší príspevok zo strany nášho výboru LIBE pre správu INTA je, takto. a ja to prepíšem v mojom návrhu, je zaručiť, že táto poradná skupina bude zo strany komisie vytvorená a bude obsahovať taktiež expertov na GDPR a pranie špinavých peňazí. Ďakujeme. na, uvidíme, ak budú pozmeňujúce návrhy do 24. septembra. Zasielajte. Ďakujem za túto úvodnú diskusiu. Komisia to prednesla ako také hajku skoro. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Which is the OECD report. back on. Ďalej tu je správa OECD ohľadom migrácie. A dnes Máme tu radosť a potešenie privítať Johna Christopha Dumont, ktorý e, koordinoval vydanie tejto správy OECD. Táto publikácia analizuje nedávny vývoj v oblasti migrácie, vývoj politiky v krajinách OECD a taktiež niektorých krajín, ktoré nie sú členy OECD. Dôvod, prečo sme pána Dumonta pozvali a vítame ho tu, je ten, že sme mysleli, že je treba sa pozrieť na túto správu, aby sme mali lepšiu predstavu a pozrieť do širšej perspektívy na otázku migrácie. Aby som zapozrela to, koľko ľudí prišlo do EÚ v porovnaní s inými regiónmi sveta. Možno by nás mohla inšpirovať, priniesť nám rôzne modely migračné v rôznych častiach sveta. Sú tu otázky prílivu nových migrantov, ich integrácie na pracovný trh v hostujúcich krajinách. Je to skutočne veľmi dlhá správa. Taktiež obsahuje štatistiky a prílohu. Vždy veľmi vítame zástupcov OECD, ale predovšetkým, keď prídu hovoriť o migrácii. Takže tešíme sa na vašu krátku prezentáciu. Prepačte, štvrtok po obede. Mali sme veľmi nabitý týždeň, ale srdečne vás tu vítame a mňa osobne určite vaša správa veľmi zaujíma. Ďakujem dobre popoludne všetkým. Ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť sa s vami podeliť o informácie vyplývajúce z našej každoročnej dôležitej správy o ECD ohľadom migrácie. A tých strán publikácia má viac než 400 strán a ja sa pokúsim zhrnúť do prezentácie, ktorá bude trvať asi 12 minút, takže prosím, prvá prísvitka. Chcel by som zdôrazniť tie hlavné posolstva tejto publikácie. Poprvé, migrácia do krajín OECD je na najvyššej úrovni už celé 10 ročia, porovnaní teraz s minulosťou, toto nie je nič nové. Napriek tomu, že či sa to kresli v roku 2017, tomu sa ešte dostanem. Mm, tieto čísla, prítoky utečencov a azylantov sa dostávajú na novú normálnu úroveň. A taktiež tu máme nový aspekt, to je dopad na pracovný trh nedávneho prílivu utečencov. Tento nie je až taký veľký, ale niekde v Európe je to marginálne a niekde nie. V neposlednom rade je tam špecifická kapitola venovaná potrebe zam- riešiť situáciu zamestna- ilegálneho zamestnávania migrantov alebo zahraničných pracovníkov, aby sa znovu vytvorila dôvera v tejto oblasti. Takže Tuto sa pozrieme na percento. Tu máme také hrubé údaje. Tu máme narozornené posledné toky. Hovoríme o asi 5 miliónoch nových e, imigrantov v krajinách OECD od roku 2014. E, 20% e, prišlo ako humanitárni migranti. EÚ prijala 1,4 milióna príslušníkov tretich krajín. To je o 300 tisíc viac ako Spojené štáty americké, mimochodom. Teda je to o niečo viac ako EÚ, ale percentuálne je to vlastne to isté. Okrem toho, Európska únia prijala takmer rovnako veľa občanov EÚ recipročne v jednej, člen, jednej členskej krajiny do druhej, 1,4 milióna a to predstavuje zhruba 30 z e, celkovej permanentnej migrácie e, v rámci OECD. E, na ďalšie priesvitke vidíme percentuálny podiel celkového počtu obyvateľstva. Sú tu dosť veľké rozdiely medzi krajinami z takmer nuly, vrátane niektorých EU krajín, Slovenská republika, Lotyšsko, Maďarsko, tam imigrácia je veľmi nízka, až na 3,4 novoprišlcovým migrantov do Luxemburska, viac ako 2% v, Švaj- v Švajčiarsku. A pokiaľ ide o celú EÚ, mimo mobility v rámci EÚ, permanentná migrácia predstavuje len zhruba 0,4 celkovej populácie EÚ každý rok. Okrem trvalej migrácie aj dočasná migrácia vzrastá tu vidíme, že to platí pre všetky kategórie okrem jednej a síce e, intrafiremné e, presuny. To sa mierne znižilo. Ďalšia skupina, ktorá sa najviac rozrastla, sú sezóny pracovníci. To sa zvýšilo o 30 v roku 2016 e, a to kvôli jednej jedinej krajine a síce Polsko. Poprvýkrát v tejto publikácii sme schopní konsolidovať údaje o dočasných eh, sezónnych pracovníkoch v rámci OECD. Zaznamenali sme 4 milióny takýchto pracovníkov roku 2016 a prvá krajina eh, spomedzi krajín OECD je Polsko s najvyšším počtom ešte pred USA a ešte pred Nemeckom. Isté, že všetci zrejme poznajú situáciu v Polsku v roku 2017. Eh, tie údaje zrejme e, vykážu ešte vyššie počty než v roku 2016. Ďalšia priesvitka, ďalej prosím. Čo sa týka azylu a utečencov, v posledných rokoch Európska únia zaznamenala najväčší náraz žiadateľov o azyl od druhej svetovej vojny. 4 milióny ľudí požiadalo o azyl v rámci OECD, čo až do decembra 2017 teda bolo 4 milióny, 1,6 milióna ľudí dostalo medzinárodnú ochranu. To sú teda vysoké čísla, ale mali by sa e, vložiť do kontextu. Pre Turecko, Jordánsko, Libanon ide o 5 miliónov, ktorí sú pod ochranou a pre Áziu a región Tichomoria takmer 8 miliónov ľudí sa to týka vrátane 3,5 milióna utečencov to nezahrňa nedávne trendy v Latinskej Amerike, pričom eh, nastal obrovský exodus eh, obyvateľstva z Venezuely. To sú veľké čísla pre Európu, ale v globálnom kontexte mm, to nie je ojedinelé. Na ďalšej stránke vidíme najaktuálnejšie údaje. Zdá sa, že napriek eh, tomu, že pretrvávajú tlaky v Európe, Európa sa už nepohybuje vo fáze krízy. K dnešnému dňu Španielsko zaznamenalo 50 viac prišlovcov ako Taliansko a Grécko a, čo sa týka celkového počtu e, prišlovcov je to o, o zhruba o 10 násobok nižšie číslo ako v roku 2015. Samozrejme, treba vyriešiť politickú a migračnú krízu ktorá s tým súvisí, teda a krízu solidarity. E, na ďalšej stránke vidíme, že to prekračuje rámce Európskej únie, počty presídlení, tu sú uvedené e, v rámci UNSHA programov. V roku 2016 e, to bolo 120 tisíc, vidíme, že sa odvtedy toto číslo výrazne znížilo, teda zvýšilo v roku 2016 o polovicu napriek tej tmavej modrej časti, e, teda podiel Európy, ten sa zvýšil. Európa teda plní svoje povinnosti, ale z globálneho hľadiska e, počty presídlení sú o mnoho nižšie, než e, aká by bola potreba podľa UN, teda Medzinárodnej organizácie pre emigráciu. čo sa týka najväčšieho dopadu, ktorý vidíme, to je najmarkantnejší na trhu práce. Tam to má najciteľnejšie vplyvy. V roku 2000 16 sa snažíme, teda na rok 2018 sa snažíme odhadnúť do decembra 2020 až teda do toho obdobia a to na základe rôznych variantov. Jednak vychádzame z toho, že toky budú pokračovať podľa aktuálneho modelu z roku 2011 až 2013, potom ďalší model. Ten vychádza z toho, že toky budú na úrovni z roka 2017. Na ďalšej eh, stránke vidíme, že do decembra 2020 eh, príliv utečencov sa eh, zvýšil o 0,23%, teda to je naozaj veľmi nízke číslo. Ani zďaleka by to neotriaslo trhom práce v Európe, dokonca aj v tých najzastrednejších krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Grécko alebo Švédsko aj tam dopad je e, medzi 0,6 až 0,8 z celkovej e, pracovnej sily v krajine. Dokonca, aj keď vezmeme do úvahy, že integrácia trvá istý čas, keď sa pozrieme na časový horizont do decembra 2020, e, naozaj ten dopad na trh práce v týchto krajinách je nízky. Avšak táto publikácia zrejme ste ju dostali. Predpokladám, môžete sa teda podrobnejšie preštudovať. Keď sa na to mm, podrobnejšie zameriame, zdá sa teda, že ten dopad pre niektoré skupiny bude predsa len citeľnejší, najmä to platí pre nízko vzdelané skupiny, teda na nižšom strednom stupni, najmä vo vekovej kategórii 18 a 24 rokov. Teda keď sa zameriame na túto vekovú skupinu, nedávno eh, zaregistrovaní prišielci, žiadatelia o azyl, tu ten dopad môže byť až 15-percentný v prípade Nemecka a Rakúska. ale v prípade tohto segmentu eh, trhu práce tu sa to navýšilo 15%, teda aj keď eh, táto skupina obyvateľstva je relatívne malá v týchto krajinách, eh, ďalšie zhoršenie výsledkov zamestnanosti, to je spravidla skupina, ktorá je vystavená najväčším ťažkostiam integrovať sa na trhu práce vzhľadom na konkurenciu s utečencami, dostať sa k práci. Má to dosť výrazný dopad na verejné vnímanie rozsiahlého dopadu prílivu utečencov. My v tejto publikácii žiadame o posilnenie politických oblastí, ktoré sa zameriavajú na tieto skupiny spolu s úsilím urýchliť integráciu utečencov. Teda tieto úsilia by mali prebiehať paralelne. Mala by sa tiež zvyšiť podpora nízko vzdelaným mladým ľuďom a tiež posilniť úsilie integrácie utečencov Posledná poznámka. Ešte zhruba dve minútky by som potreboval. E, týka sa to nelegálneho zamestnávania e, e, zahraničných pracovníkov. Po hospodárskej kríze sme znamenali nárast tohto fenoménu. Bola to oblasť, ktorej sa venovala veľká pozornosť v posledných rokoch. Teraz však viacero faktorov spôsobilo, že sa záujem ešte zvýšil jednak po hospodárskej kríze z roku 2008-2009 mnoho migrantov eh, prišlo o prácu, možno niektorí sa posunuli do legality, tiež eh, sa možno zneužívajú eh, systémy dočasnej migrácie v niektorých členských štátoch EÚ. Tiež sa zvyšuje počet zamietnutých žiadostí o azyl EÚ. Odhaduje sa, že e, čistý kumulatívny počet zamietnutých žiadostí o azyl do decembra 2020 v Európe bude predstavovať e, zhruba 900 tisíc až 1,2 e, milióna. Samozrejme, niektorí sa vrátia do svojej krajiny pôvodu, ale nie všetci. Teda je tu riziko, že počet týchto ľudí sa ešte zvýši tejto kapitole okrem toho vidíme, že zahraniční pracovníci sa snažia a prekonať prekážky, neplnenie niektorých administratívnych podmienok. Je to veľmi zložitý fenomén, má rozmanité podoby, súvisí to s tým, že ľudia vôbec nemajú pracovné povolenie ani povolenie na pobyt, alebo už nie je platné alebo dajme tomu, to súvisí s tým, že ľudia síce majú platné povolenie, ale neplnia kritéria, neplňa pravidlá, nesplňajú podmienky, ktoré sú spojené s týmto povolením. Niekedy je to aj preto, že pracujú v neformálnom zamestnaní. Je veľmi ťažké zhromaždiť presné čísla. V USA tam situáciu poznám 11,3 milióna nelegálnych migrantov, to predstavuje 3,5 celkovej populácie USA v Európe je to o mnoho zložitejšie vyhodnotiť, ale minimálne tento fenomén je eh, podľa odhadov eh, zhruba 5-násobne eh, vyšší. Pracujú po väčšine v stavebníctve, v domácnosti a podobne. Ďalej, hlavné faktory, ktoré spôsobujú nelegálne zamestnávanie zahraničných pracovníkov, rozsah neformálnej ekonomiky, neformálneho hospodárstva hostovskej krajiny, ďalej nepomer medzi dopytom po eh, práci eh, s nízkymi zručnosťami je taktiež restriktívna imigračná politika, eh, čo sa týka imigrantov s nízkymi zručnosťami, ďalej možné medzery, nepresnosti a nekonzistentnosť v administratívnych pravidlách a rámcoch, čo spôsobuje neregulárnosť, nielen čo sa týka zmien pravidiel, ale iných faktorov. A potom nízke stimuly preto, aby zamestnávateľia zamestnávali legálne pracovníkov a taktiež, že sú sankcie pre takýchto zamestnávateľov relatívne nízke. E, ďalej, e, aké reakcie sú potrebné na boj proti zamestnávaniu nelegálnych e, ten nelegálnom zamestnávaniu zahraničných pracovníkov. Osvetové kampanie, väčšina krajín OECD už má konkrétne opatrenia zamerané na konkrétne sektory, vykonávajú sa tam kontroly, ehm, pričom prebiehajú aj náhodné kontroly, ale zatiaľ e, tie prostriedky, ľudské zdroje, ktoré sa do toho vkladajú, sú veľmi obmedzené ďalej. Sankcie, tresty, krajiny OECD majú rozličné prístupy, aj finančné, aj trestné sankcie, tu sú tiež odlišnosti, ale celkovo je to nedostačujúce na to, aby sa vlastne zmenilo správanie zamestnávateľov. V tomto ešte treba viac zapôsobiť a okrem iného s tým súvisia aj právne formy, e, teda legálne formy vstupu. Závery v tomto smere sú také, že politika by mala e, dospieť k súboru opatrení, ktoré by sa zameriavali aj na trh práce, aj na migračnú politiku, aby sa znížilo neformálne zamestnávanie, aby sa uprednostňovali legálne formy zamestnávania, malo by sa to nastaviť na to, aby sa zvýšila miera plnenia a aby sa zaistila integrácia migrantov na trhu práce. Vytvorenie Európskeho orgánu práce je veľkou príležitosťou na posilnenie tejto časti e, politického súboru pravidiel. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. takto vo štvrtok popoludní e, chcel by som poznamenať, kolegovia poslanci majú rôzne iné povinnosti, schôdza sa však vysiela. Len chcem podotknúť, e, že iba preto, že nie sú kolegovia prítomní, to neznamená, že táto téma nemá záujem. Vždy e, sledujeme, že máme veľmi stabilné čísla sledujúcich naše schôdze cez internet. Ja by som sa rád opýtal, Najskôr tak všeobecne, že sa týka analýz OECD, prieskumy sa pohybujú v expertnej úrovni v tomto predvolebnom období. Skôr sa to uberá negatívnym e, smerom. Niektorí politici hovoria o falošných správach, znižuje sa expertná úroveň. Teraz nemám na mysli Veľkú Britániu, ale vlastne e, je také všeobecné presvedčenie v istých kruhoch, že experti nemajú príliš široké znalosti, preto len OECD ešte stále je um, takým pilierom dôveryhodnosti. Uh, teda v oblasti migrácie by som sa rád dopýtal. Prieskumy, ktoré súvisia s migráciou, naozaj uh, rezonujú v kontexte azylu a migrácie samotnej. Chcem sa teda opýtať, ako, keďže táto správa naozaj je rozsiahla a je za ňou obrovské úsilie z toho oblasti, ktoré sa veľmi ťažko merajú. Vnímate um, to, že uh, publikum um, cíti nejakú nedôveru voči vašim zisteniam. V niektorých prípadoch eh, poznáme trendy, napríklad eh, počty eh, prekročení Sredozemného mora to klesá, taktiež počet žiadostí o azyl v krajinách OECD tiež klesá. Ale OECD, e, keď toto tvrdí, organizácia, ktorá má naozaj e, veľmi e, dôveryhodnú pozíciu, veľmi dobré renomé, tak to niečo znamená. Domnievate sa teda, že keď takéto niečo šírite, že to má naozaj takú odozvu u politikov, u politikov ktorú si želáte, že naozaj uznajú, že tieto čísla klesajú? Keď sa pozriem napríklad na Slovenskú republiku, počet žiadostí uznanie štatútu utečenca sú ešte nižšie, než boli pôvodne a naozaj boli bolestne nízke pôvodne. Chcem sa teda opýtať, či to má nejaký dopad e, takéto zistenie. Ďalej e, dopady na trh práce. My sa v našom výbore týmto zaoberáme. Jedna z tém, ktorej sa venujeme dosť intenzívne, sa týka integrácie na trhu práce. V minulosti sa tým zaoberal výbor pre zamestnanosť, ale teraz sa to presunulo. Žiaľ, všetko na naše plecia. To, že sa k tomu vyjadrujete vy, e, že e, meriate dopad e, migrácie na trh práce, nechcem nejako zvyšovať význam takýchto štatistík, ale aj tu čísla sa oberajú správnym smerom, teda aj čo sa týka absorpcie migrantov na trhu práce. Nielen, že vidíme, že čísla sa zlepšujú, zamestnanosť sa zvyšuje, ale zamestnanosť aj pre e, ženy, ktoré sa narodili v zahraničí, sa zvyšuje, ale tiež e, miera zamestnanosti pre, dajme tomu, prišelcov e, z afrického kontinentu oproti, dajme tomu, prišelcom z Ázie. Teda aj tu vidíme, že do istej miery diskriminácia sa znižuje. Aj to je zaujímavé. A tiež e, trh práce u utečencov. Nepreháňal by som, e, že je to príliš lepšie, ale predsa len mierne zlepšenie tam je. Teda chcem sa opýtať, či tieto čísla, všetko to vaše úsilie, ktoré ste do toho vložili, či to dokážete predať, tak povediac, či vlády sú schopné to využiť, či mimovládky sú schopné to využiť nejakým spôsobom alebo sociálni partneri, či oni to dokážu využiť, alebo e, či im vyhovuje, že to jednoducho ignorujú. Ako to vnímate? Toto sú totiž čísla, ktoré sa merajú vo veľmi politicky citlivých oblastiach. Myslím, že e, z toho vyplývajú dosť pozitívne závery. Veci sa zlepšujú, ale Politické reakcie proti utečencom a migrantom sú čoraz ostrejšie. Demografia je čoraz zložitejšia a predsa miera akceptovateľnosti e, migrantov na trhu práce je čoraz nižšia. Toto všetko teda sa objavuje vo vašej správe. E, toľko teda moje otázky s osobitným dôrazom, že naozaj OECD je veľmi dôveryhodný zdroj informácií, vy zverejňujete pravidelne prieskumy hospodárskeho vývoja, ste eh, grémium, ktoré má veľkú dôveru. I'm hoping that the Commission doesn't give up on uh, um, a že budeme pokračovať v tomto procese, ale ak áno, tak chcem len doplniť, že potrebujeme kvalitné, dôveryhodné štatistiky. Je dobre pokračovať, e, byť teda rukou e, legálnej migrácie, a to je politická otázka, ale potrebujeme dobré údaje, pretože keď sa pozrieme na legálne migračné nástroje ako modrá karta a tak ďalej, tak to musí byť podložené dobrými štatistickými údajmi a znovu teda táto správa by tomu napomohla, ak máte k tomu nejaké postoje. Dúfam, že budúci týždeň budeme mať e, viac informácií o legálnej migrácii a uvidíme, čo sa stane s týmito návrhmi. Čiže toto sú moje otázky, sú to aj komentáre, ale bolo by zaujímavé vypočuť si, aká bola vaša skúsenosť, z ktorej vychádzali tieto čísla OECD. Anna, mali ste nejaké otázky e, na OECD o migrácii? Nie? Vy ste boli zaneprázdená inými vecami. To bol veľmi dlhý súbor otázok ale mám na tom veľký záujem, veľmi ma to zaujíma. Takže naozaj som vďačný za to, že ste prišli a že ste urobili túto prezentáciu. Takže povedzte mi, čo si myslíte o tom, čo som sa opýtal. Ďakujem veľmi pekne poprvé za príležitosť znovu, lebo aj za túto príležitosť táto príležitosť je šanca podeliť sa o tieto informácie. A takže e, tým, že sa znásobia, násobí publikum a že môžem prehovoriť pred poslancami je dosť dôležité a užitočné a ponaučiť sa o zmene, o vývoji situácie, pokiaľ ide o nakoľko teda do, do tej miery, do akej štatistickej údaje to môžu odraz, odraziť. Čo sa týka vašej otázky <clears throat> tej miery, do akej tie čísla, ktoré sme uviedli vo verejnej diskusii, sú užitočné a e, teda zaregistrované. Myslím si, že to do vysokej miery závisí od kapacity pochopiť, čo vytvára e, teda e, tú diskonekciu medzi verejným názorom a expertmi. No a myslím si, že to súvisí s tým, že musíme zájsť nad rámec. Takže keď povieme, že migrácia zvýši HDP o toľko a toľko percent, to nič pre nikoho neznamená. Čo ľudia chcú vedieť je, koľko dostanú zaplatené, aká bude mzda čo bude uvalené na nich, na ich komunitu, na ich spoločenstvo, na lokálnej úrovni. A čo sa týka utečencov, možno to číslo je nízke, ale keďže je to koncentrované v niektorých krajinách, regiónoch a mali sme mesta v niektorých oblastiach, tak viditeľnosť a vnímanie je odlišné, čiže je veľmi dôležité, aby v rámci analýzy sme Ehm, ehm, registrovali túto obavu, aby sme si to vypočili, aby sme išli nad rámec toho e, priemeru, aby sme poskytli ten priemer, tie priemerné informácie, ale, ale aby sme sa snažili identifikovať špecifické body e, a obavy, ktoré môžu byť vyjadrené. A to je presne to, čo robíme. E, celkovo je to nízke, ale pokiaľ ide o špecifickú skupinu škôl, prerušenie školskej dochádzky u mladých mužov, čo uvaluje veľké výzvy v celom rade e, štátov EÚ, vtedy tam už sa tie čísla líšia a tento dopad by podľa nás mohol e, e, skresliť percepciu priemerného dopadu, hoci ten dopad sa veľmi líši. Druhá vec, ktorú sa snažíme urobiť v tejto publikácii, je vypočuť si E, obavy. Keď hovoríme o legálnej migrajnej, legálnej migrácii, tak keď chceme vysvetliť potrebu vytvárať pravidlá a systémy, aby sme umožnili ľuďom pracovať lokálne, tak musíme byť schopní povedať, že tí, čo e, nepracujú legálne, tak máme nástroje, aby sme vyriešili aj tento problém. A to je tiež tým, že budeme počúvať keď e, bol Eurobarometer prieskum a bola otázka, či si ľudia myslia, že viac imigrantov je e, dokumentovaných než e, ilegálnych. V niektorých krajinách si ľudia myslia, že je viac migrantov, že je viac ilegálnych ako legálnych migrantov a to je nesprávne. Ale nevypočuť si e, túto obavu je, by bola chyba. Preto sa na to pozráme napriek tým, na tebe rozdielnosti tých údajov, že sa snažíme zohľadniť ten, túto veľmi zložitú a citlivú otázku a snažíme sa nájsť dôkazy, že <clears throat> teda zasadíme veci do kontextu. Áno, toto je e, problém v Európskej únii, ale menej ako v Spojených štátoch, ale je to veľmi diverzifikovaný problém. Takže e, sú tu ľudia, ktorí robia e, a bez platného povolenia takže za koho platí zamestnávateľ sociálny príspevok, čiže je to rozdielna situácia, snažíme sa posúdiť rozdielnosť situácie a identifikujeme politické reakcie, aby sme reagovali na tieto rôzne výzvy. Toto je to, ako sa snažíme prispieť do verejnej diskusie. Áno, kontext je e, veľmi náročný. E, expertíza, pokiaľ ide o číselné údaje sa ťažko e, e, postupuje e, verejnosti, ale tým, že budeme počúvať, kde sú obavy, aké sú obavy a budeme sa snažiť zvoliť tento prístup nad rámec priemeru, tak tým sa snažíme vlastne vyriešiť ten problém. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že čo som chcel povedať je, že OECD robí pred predikcie o ekonomickom raste a takisto by bolo dobré, keby sme vedeli niečo o migrácii. To je rozdielne publikum, ale je dôležité, aby, e, to bolo, aby táto dôveryhodná práca bola projektovaná, čiže E, sme radi, že sa tomu venujeme, aj keď je to také pokojnejšie štvrtkové pokolupne, ale je to vysielané, takže prosím, pokračujte v tejto veľmi e, hodnotnej práci a ďakujem za vašu prezentáciu. Um, Myslím, že sme skončili trochu skôr. Je tu pán Gregor? Prítomný? Mr. Gregor wants to come up, please, and we can then uh, we can start the new point a bit earlier. Dobre, takže ak je tu pán Gregor, tak môže prísť dopredu a môžeme začať e, s posledným bodom. Where was Um, Takže kolegovia, ak by sme mohli začať trošku skôr s bodom 14 Európsky dvor auditorov. Takže toto je prezentácia Jana Gregora, eh, je členom Európskeho dvora auditorov a je to dosť zaujímavý bod, takže by ma zaujímalo, e, čo k nám k tomu povie, ale toto je, teda chcem ho privítať a on je členom výboru e, pre kontrolu kvality auditu a e, povie nám niečo o osobitnej správe, ktorá sa týka boja proti radikalizácii, ktorá vedie k terorizmu a potom by som po tejto prezentácii dám slovo komukoľvek, kto bude chcieť položiť otázky. Je to téma, je to zaujímavá téma pre dvor auditorov. Je to zaujímavé z európskej perspektívy. Mm, takže vaša prezentácia môže trvať 15 minút a potom bude diskusia. Ešte raz pripomínam, že je to vysielané takže počuje vás viac ľudí. Ďakujem, že ste tu a prosím, nech sa páči, začnite s vašou prezentáciou. Uh, uh, uh, Dobrý deň, dámy a páni, dovolte mi poďakovať sa za príležitosť teda predložiť správu súdu Dvora auditorov boja proti radikalizácii. Takisto sme začali s prezentáciou pred letnou prestávkou na spoločnom zasadnutí výborov KOMT a TER, takže som rád, že môžem pokračovať vo vašom výbore. Ja za seba mám pocit, že je to o migrácii a teda implicitne potenciálne e, e, e, tento, táto téma radikalizácie je ako žiadna iná, môže to mať negatívne dopady na jednotlivcov, čiže Dovolte mi prejsť e, svoju prezentáciu, ktorú sme pripravili na dnešné zasadnutie výboru. Bude to pokrývať 5 oblastí. Poprvé popíšeme e, prístup e, auditu a prečo sme urobili audit v tejto dôležitej oblasti. Dva posledné body by sa zamerali na naše výsledky a odporúčania. Národná bezpečnosť ako taká je, a teda vrátanie boja proti terorizmu, toto, je, toto spadá do zodpovednosti jednotlivých členských štátov a môžem dokonca povedať, že v rámci členských štátov sa to ukázalo byť veľmi náročné, náročná úloha, lebo situácia a výzvy e, sa líšia v závislosti od e, lokálnej úrovne a lokálnej situácii, čiže prístup z dola nahor e, tu je veľmi dôležitý. Z tejto perspektívy rola komisie je podporovať členské štáty vo svojich úsiliach a ako zabezpečiť, aby e, dobré postupy sa vymieniali, aby sa vymieniali skúsenosti včas a v dobrej kvalite. Takže na ďalšom slajde by som popísal No tak trošku logiku, že prečo sme sa rozhodli e, vlastne vykonať audit v tejto oblasti. E, protiteroristická stratégia, ktorá bola prijatá v roku 2005, je zorganizovaná do štyroch pilierov. Prevencia, e, reakcia a tak ďalej. Toto sa týka celého procesu. Prevencia radikalizácie, silnejšia e, pohraničná ochrana, e, vyšetrovanie terorizmu a riešenie konsekvencií dopadov útoku. Náš audit sa zameral na prvý z týchto pilierov na prevenciu alebo spôsoby, ako bojovať proti e, radikalizácii a náboru za účelom terorizmu Zvolili sme e, túto tému a zamerať sa na ňu, lebo sú útoky, kedy občania e, boli, e, európsky občania boli radikalizovaní. Podľa nás radikalizácia je väčšinou výsledok kombinácie rôznych faktorov, sú tu sociálne faktory ako marginalizácia a vylúčovanie v kombinácii s ideologistickými pull faktormi, ako napríklad zneužívanie eh, náboženských um, narratívov, aby sa eh, ospravedlnili um, násilné akty ter terorizmu a tu sme zosynchronizovaní s OECD Takže sú tam, je, to, je to veľmi viacvrstevná, zložitá výzva. Komisia kombinuje opatrenia v rámci viacerých oblastí, využia rôzne fondy, ktoré riadi 8 eh, generálnych riaditeľstiev. Jeden z nich je eh, Fond proti radikalizácii ako jediný mandát. Eh, môžem spomenúť Fond pre vnútornú bezpečnosť Horizon 2020, program Justice, Erasmus Plus a v neposlednom rade Európsky sociálny fond. Dovolte mi popísať, aké otázky sme položili. Skúmali sme, či podpora bola zacielená tam, kde ju členské štáty potrebujú a či tam boli nejaké medzery. Takisto sme skúmali, či, komis, či, či kroky komisie boli navrhnuté tak, aby priniesli aby boli prínosné pre členské štáty teda e, z pohľadu konania na Európskej únii, lebo tá podpora je taká dôležitá, že, e, e, tie, že sa tam musí preskúmať koordinácia rôznych opatrení a fondov, čiže dobrá koordinácia je nevyhnutná na to, aby sa zabezpečili synergie. Napríklad skúmali sme, či komisia využila databázy, aby šírila eh, informácie o opatreniach financovaných Európskou úniou, potom eh, či mala komisia ukazovateľa, aby merala eh, výsledky svojej pomoci. Na ďalšom slade dovolte mi popísať, akým spôsobom sme vykonali náš audit. Samozrejme, každý audit začína revíziou, dokumentáciou politík, postupov a opatrení. Takisto sme robili rozhovory s personálom EU, e ktorí riadia e, financie e, Centrum excelentnosti v Amsterdame a Internet Refer Unit Europolu a EIC. Takisto sme využili prieskum, ktorý bol zaslaný protiteroristickým úradom vo členských štátoch. 45% zareagovalo Čiže 15 členských štátov odpovedalo na náš prieskum a navštívili sme národné orgány v Belgicku, Francúzsku, aby sme diskutovali o relevantnosti pridanej hodnoty podpory e, zo strany komisie, ktorú obdržali. Takže by som prešiel e, k výsledkom a keď sa pokúsime na to zareagovať, prvá otázka, či komisia poskytla členským štátom relevantnú podporu, tak tam sme zistili, e, že e, bol všeobecne pozitívny názor alebo výsledok, že celková podpora bola relevantná a bola dobre navrhnutá, e, zohľadňuje potreby členských štátov s niekoľkými výnimkami a bola navrhnutá, aby priniesla, poskytla prínosy členským štátom na základe opatrení EÚ. Komisia zohľadnila potreby členských štátov v následovných oblastiach rozvoj e, znalosti o radikalizácii prostredníctvom výskumov a e, zdieľania postupov na základe e, siete RAND, boj terorist, proti teroristickej propagande, potom podpora inkluzívnej inkluzívnych spoločností na základe projektov financovaných Erasmus Plus a ESF identifikácia a riešenie radikalizovaných ľudí tým, že sa uľahčí výmena informácií na základe šengenského informačného systému a na záver riešenie radikalizácie v krajinách mimo Európy na základe programov financovaných Európskym rozvojovým fondom alebo Európskymi rozvojovými fondmi. Zistili sme, že podpora bola dobre navrhnutá, lebo poskytla prínosy pre členské štáty z úrovni EÚ, či už cez RAND, alebo či Internet Refer Units, alebo či cez internetové fóra, alebo iné, teda Európska strategická komunikačná sieť. A toto sa udialo efektívnejšie. Mohlo sa to udiať e, z, z úrovne z toho, že členské štáty by konali individuálne na úrovni členských štátov. Potom dovolte mi vysvetliť, ako sme sa pokúsili zodpovedať na druhú otázku, či sú tie opatrenia tak skoordinované, aby zabezpečili čo najlepšie synergie. Komisia uľahčuje synergie, ale sú tu určité oblasti, kde koordinácia by mohla byť zlepšená. Zistili sme, že komisia koordinuje prierezovú podporu a boli tie synergie medzi jednotlivými fondy. Ako príklad môžem povedať, že komisia použila 7. rámcový program aby financovala dopadový prieskum, projekt, ktorý vyvíja, vyvíja nástroje pre prevenciu radikalizácie. Potom tu boli ďalšie projekty, mi to vypadlo. Uh, Napriek nedávnemu zlepšeniu situácie sú tu určité zhoršenia v niektorých aspektoch. Napríklad, čo sa týka krokov financovaných Európskou úniou, tam nemáme presné informácie. A zo 16 Európskou úniou financovaných projektov iba v 7 prípadoch máme tieto informácie. Tretia otázka. Komisia vytvorila rámec na zhodnotenie účinnosti a hodnoty, alebo návrat, návratové hodnoty zainvestované financie. Preskúmali sme to na dvoch úrovniach, na úrovni celkovej politiky a taktiež na úrovni jednotlivých krokov. Chcem by som povedať, že Máme dôležitú politiku, ktorá je, musí byť vyvinutá veľmi rýchlo, aby sme reagovali na aktuálnu situáciu. Obvykle sa tým zaoberá dvor auditorov. Ďalej. Napríklad e, internetová jednotka Europolu, ktorá sa sústreďuje na teroristický obsah a potom sa obráti na poskytovateľa služieb, na Microsoft, Twitter, Facebook a tak podobne, aby mohli tento obsah odstrániť. Máme tam teda záznamy ohľadom odstraneného obsahu a objemu odstraneného obsahu. Tieto štatistiky by mohli byť ešte zlepšené, pretože neukazujú presne, koľko obsahu bolo odstráneného ako dôsledkom informácií o tejto internetovej jednotky Europolu a je dôležité tam urobiť rozdiel medzi národnými jednotkami a Europolom, pretože národné jednotky nemajú informácie ohľadom toho, koľko teroristických obsahu zostáva na internete. Odstránená propaganda tam je také riziko, že bude znovu uploadovaná niekde inde po odstránení. Môžem prejsť k odporúčaniam. V našej správe prichádzame s tromi odporúčaniami. Po prvé, zlepšiť koordináciu krokov boja proti radikalizácii. Komisia koordinuje svoje kroky a vytvára synergie, ale je pár oblastí, kde by sme to mohlo zlepšiť. Napríklad e, navrhujeme, aby bol zoznam antiradikalizačných krokov komisie, aby tam boli zahrnuté tie najdôležitejšie kroky financované úniou na národnej úrovni. A odporúčame taktiež lepšie využívanie súčasne platných sieť a systémov v súčinnosti s Európskou úniou financovanými projektami. Ďalej odporúčame zlepšiť podporu ľuďom z praxe, policajným úradníkom a podobne. A ako som povedala na začiatku, máme tu rôzne miestne konkrétne špecifické podmienky, takže je treba sledovať prístup z dola nahor. A je dôležité, aby komisia stanovila, či tie kroky boli v praxi úspešné alebo nie. A tretie odporúčanie sa týka rámca na hodnotenie výsledkov, ale ako som povedal, nepochopiteľné, že sú určité časové sklzy v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán Gregor. Myslím, že by sme mohli skončiť našu schôdzu dnes tak okolo štvrtej. Možno sa to podarí. Pani Kiniči, ktorá je členkom výboru TER, sa dostavila aj pani Stevens. Ďakujem vám, lebo je štvrtok po obede. Mali sme tu nedávno správu ohľadom nákladov, ktoré by predstavovala situácia, kde by EÚ nebola aktívna v boji proti terorizme. Dá sa na to pozrieť z rozpočtového pohľadu, e, z pohľadu zdrojov v EÚ. My sa to snažíme, výbor pre boj proti terorizmus sa o to snaží a je to skutočne multidisciplinárna otázka, komplikovaná. Ďakujem. Teraz by som dal slovo Kataríne a potom komisii. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem aj eh, eh, pánu Gregorovi za jeho prezentáciu. Nepochybne je to veľmi zložitá téma, zrejme najzložitejšia časť boja proti terorizmu i radikalizácia. Týka sa to e, mnohých faktorov, príčin, ktoré majú dopad na mladých ľudí osobitne. Chcela by som sa vám poďakovať e, za váš e, súhrn, ktorý ste nám prezentovali. Myslím, že sa to dotklo mnohých zaujímavých aspektov najdôležitejšia je efektívnosť, účinnosť našich krokov. Mali by sme sa snažiť e, presadiť e, trvalú podporu zo so strany členských štátov, ale aj zo so strany komisie pre túto oblasť. Správne popisujete e, prostriedky, z ktorých sa financujú tieto projekty. Chcem sa opýtať, či komisia má celý zoznam krokov, projektov, ktoré sa podarilo implementovať v jednotlivých členských štátoch Má komisia prehľad o jednotlivých iniciatívach, ktoré prebiehajú v členských štátoch? Hovoríte tiež o tom, že by sa mali šíriť dobré príklady, dobré skúsenosti. To je kľúčové v tomto sektore. Ale ako vravíte, musíme zohľadniť osobitné kompetencie členských štátov v oblasti bezpečnosti E, tiež ste spomenuli ďalší dôležitý aspekt. E, áno, veľa z toho, čo ste povedali, bolo naozaj zaujímavé. Ja som vo výbore LIBE alebo výbore DV a som tiež náhradničkou vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Zaujímajú ma teda rôzne aspekty. Správa pritom e, poukazuje na to, že sa ešte v plnej miere nevyužil plne potenciál, ako by sme to mohli zlepšiť, ako by sa tieto iniciatívy ešte mohli ďalej e, zlepšovať e, v rámci šírenia e, osvedčených postupov. Tiež spomínate, že chýba všeobecný rámec na vyhodnotenie týchto projektov. Zatiaľ nemáme celkom uzavretý tento proces, ako by sa to dalo uzavrieť, ako by sme to mohli dosiahnuť. A ďalšia vec, dnes do poludnia sme mali stretnutie s pánom komisárom Kingom. Spomenul otázku stiahovania teroristických eh, tvrdení z internetových stránok a by ste to načrtli, môže sa stať, že sa objavia takéto obsahy E, prostredníctvom e, zistovacej jednotky, odvolacej jednotky e, na Europole môžu sa z tejto stránky stiahnuť, ale potom sa môžu objaviť okamžite na inej stránke. Teda, ako zasehnúť v takomto prípade? Pred niekoľkými dňami, teda pardon, od niekoľko dní dostaneme návrh komisie na túto tému, nevieme, čo v ňom bude uvedené Aké opatrenia by ste však e, mohli spomenúť, aby sa takémuto riziku predišlo? E, v podstate platí, že to, čo sa stiahne z internetu, sa nikdy nestiahne definitívne. Môžeme sa však aspoň pokúsiť zefektívniť naše konanie v tomto smere. Máte prípadne nejaké konkrétne predstavy, ako by sa to mohlo podariť? Ešte raz ďakujem za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu a veľa šťastia vo vašej práci. Ďakujeme, Katarína. Myslím, že vďaka tomu dokážeme efektívne reagovať na túto iniciatívu. Komisia tiež chcela odpovedať. Teší ma, že je medzi nami Olivio Nidy, ale prosím o stručnosť. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne, dúfam, ale keď správa bola predstavená vašim kolegom z výboru KONT, tak som sa k tomu vyjadroval, taktiež v výbore TER som o tom hovoril a som veľmi rád, že môžem byť aj dnes tu. Prečo? Pretože správa je dobrá, my plne súhlasíme s odporúčaniami správy. Správa prišla na čas. V tom zmysle, že, že všetky jej odporúčania mohli byť užitočnou súčasťou diskusí v rámci Vysokej expertnej skupiny Hovorí sa tam o radikalizácii a taktiež sa tieto informácie mohli stať súčasťou opatrení, ktoré musia byť nedlho implementované. Keď sa pozrieme na tie sady odporúčaní, čo týka teda koordinácie, máme tu internú koordináciu v pracovnej skupine Task Force eh, pre bezpečnostnú úniu. Tam samozrejme prispievajú k, boju proti, boju proti radikalizácii. Taktiež sa nám podarilo dosiahnuť lepšiu koordináciu medzi občianskými organizáciami, ľuďmi z praxe, ktorí e, fungujú v rámci siete a na druhej strane aktérmi v Bruseli, ale aj v hlavných mestách. Čo sa týka maximalizácie využitia dostupných nástrojov, tak nie len, že tu sme náročnejší ohľadom toho, čo je treba urobiť. Určite ste si všimli, že o mnohých týchto aspektoch, nástrojoch sa hovorilo aj tuto v rámci výboru LIBE. Týkalo sa to nástrojov na, na zaciel napríklad na deti, na väzňov a tak ďalej. Taktiež prebehli vzájomné hodnotenia medzi členskými štátmi. Je to oblasť, ako ste pán predseda povedali, ktorá je veľmi komplikovaná. A na záver, čo sa týka vyhodnotenia, by sme vykonali poločasové vyhodnotenie rôznych nástrojov. A taktiež sme začali pracovať na vytvorení ukazovateľov. Toto je komplikované, pretože výsledky vašej práce sú často dlhodobé, ale my veríme, že vypracujeme dobrú sadu in- ukazovateľov a ďalej, čo sa týka ko- tej komplexnej otázky materiálu na internete, toho obsahu, ktorý je odstraňovaný z internetu a často sa potom znovu objaví na nejakej inej platforme, tak tu sa nám podarilo vytvoriť E, v podstate e, takú databázu, ktorá je referenciou do budúcnosti a pretavuje sa do automatického odstraňovania obsahu rovnakého toho závadného obsahu z rôznych platformiem, ktoré sa zúčastňujú e, tohto postupu. Budúci týždeň sa bude o tom diskutovať ešte v kontexte opatrení ktoré sme navrhli spoločnostiam a taktiež sme inštalovali, inštalovali systém automatického hodnotenia, pokiaľ ústane nejaká aktivita, tak príde automatické vyhodnotenie jej implementácie. A čo sa týka opatrení, ktoré boli zavedené za posledných 18 mesiacov, sa sústreďovali na tých, ktorí odchádzajú z Európy bojovať e, v zahraničí, ale aj na tých, ktorí sa navracajú, takže takéto, takíto radikalizovaní jedinci, ktorí boli instrumentalizovaní, aby napríklad tu spáchali teroristický čin. Ďalej vo vezení pracujeme predovšetkým na rehabilitácii, ako sme boli požiadaní a taktiež pracujeme aj na prevencii. Ďakujem za týchto pár minút, čo ste mi dali. Nie, prepačte. Ja som len chcela podotknúť, že máme technické problémy, takže musíme čoskoro ukončiť schôdzu. Prosím len e, rýchlu reakciu. Ďakujem pekne. Štyri e, poznámky. Myslím, že členské štáty e, naozaj majú našu podporu v tom, aby spolupracovali. Nie všetky členské štáty spolupracujú totiž v plnej miere aktívne. E, ďalej, čo sa týka jednotky, kontaktnej jednotky, na ktorej je možno sa odvolať, e, to je jedno z riešení. V každom prípade, o čo viac budeme bojovať proti obsahom na internete, o to pravdepodobnejšie, že sa to objaví niekde na darknete alebo na iných zašifrovaných eh, stránkach či sieťach, eh, teda takéto riziko sa nedá úplne odstrániť nikdy. Ešte som eh, zabudol poďakovať komisii za vynikajúcu spoluprácu pri výkone tohto auditu. Ešte by som rád trošku spropagoval do budúcna aj našu aktuálnu stránku Dvor auditorov. Kolegovia sa chystajú onedlho priblížiť stručnú správu o migrácii. Ešte v priebehu tohto roka sa chystáme tiež zverejniť správu o počítačovej bezpečnosti. Ďalej v pracovnom programe na budúci rok máme tiež naplánovanú správu o tom, či informačné systémy EÚ efektívne podporujú hraničné kontroly, teda kolegovia alebo aj ja budeme často zúčastnení na schôdzach výborov. Ďakujem. Zdá sa, že pani Stevens sa e, hlásila o slovo, ale my sme si to nevšimli. Chceli ste sa ešte teraz vyjadriť stručne? Ospravedlňujem sa, Helga. Nevšimli sme si to. Teda, ak sa chceš ujať slova teraz, nech sa ti páči, Helga. Ja, sorry. Prepačte, pán predseda. Ja som mávala, ale keď sa nepozeráte, no tak to nevidíte. Som tu zdvihla ruku, aby bol, kde sa hlasím. Ja som spoluspravodajkňa v rámci výboru TER musím povedať, že sú tu jasné metódy, ktoré sú účinné v oblasti prevencie a radikalizácia, taktiež merajú výsledky. Má európsky rozpočet do roku 2020 um, ehm, prideluje 314 miliónov eur na projekty antiradikalizácie, ale ešte potrebujem príslušnú stratégiu a preto vyzývame Centrum na prevenciu radikalizácie, aby vytvorili metódy a kritéria na vytvorenie príslušných projektov a taktiež, aby tieto projekty vyhodnocovali, tak aby naša politika mohla byť takýmto spôsobom podporená. Čo si myslíte o tomto? A taktiež ma zaujímala, e, zaujímalo stanovisko komisie. Ďakujem. Thank you very much, Helga. My apologies that you... Ďakujem pekne, Helga. Je mi ľúto, že som nedostala priestor skôr v diskusii. Myslím, že tieto otázky možno by ste mohli e-mailom odpovedať, prípadne pani Stevens. A my jej to potom odovzdáme. Ak by sa to dalo. Ďakujeme. Myslím, že je to adresované aj komisii, teraz koordinujeme si to. Dobre, aj komisiu o to požiadame aby odpovedala písomne aj rozsahlejšie prípadne. Z technických dôvodov teda musíme našu schôdzu ukončiť. To bol tak či tak záverečný bod programu. Ďalšia schôdza prebehne 10. septembra. Nemáme nič k bodu rôzne. Najmä sa chcem poďakovať eh, prítomným poslancom, ktorí vydržali už do konca. And all services, legal service, other services